ochrana eh, výnosov britskej vlády. Ďakujem. Ďakujem, kolega Tenok. Takže toľko vysvetlené hlasovanie, ak sa práve Hans Petra Martina. Ako som už oznámil, milí kolegovia, eh, nebudeme sa teraz zaoberať správou Beauty Coffer musíme sa pripraviť na pobednejšiu schôdzu. O tom budeme teda hovoriť zajtra. Vysvetlené hlasovanie tejto správy bude zajtra a tým pánom prerušujem schôdzu.